Good morning, ladies and gentlemen. Allow me... Dobrý deň. Vítam vás. Dovolte, aby sme otvorili druhú časť tohto nášho zasadnutia. Máme e, kvorum, to znamená, že môžeme začať hlasovaním. Najprv vás poprosím, aby ste si, alebo mala by som sa vás pýtať, či máte hlasovacie karty asi netreba. Takže prvé hlasovanie sa bude týkať našej správy o konkrétnych eh, opatreniach na poskytnutie eh, dodatočnej pomoci členským štátom, ktoré boli postihnuté prírodnými pohromami. My sme o tom veľa hovorili, konal sa aj trialóg s radov a napokon sme v predchádzajúcom týždni dospeli k záverečnému riešeniu spolu so zastupcami rady a po všetkých tých, po, to, po všetkom tom, čo je to najdôležitejšie, je poďakovať sa všetkým z vás. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom, ako aj koordinátorom politických skupín za ich podporu, za ich porozumenie a za mimoriadne rýchlu reakciu, ktorá nám umožnila zareagovať na návrh rady. A z toho dôvodu budeme môcť uzavrieť rokovanie o tomto dokumente ešte pred letnou prestávkou. Všetkým vám teda ďakujem za vašu plnú podporu a za to, že ste pochopili hodnotu týchto dokumentov. Neviem, poprosím e, tieňových spravodajcov, či chcú niečo povedať pán Von. Áno, e, musím povedať, že všetkým sa nám podarilo dosiahnuť veľmi dobrý kompromis, e, kompromis medzi politickými um, skupinami, ale pokiaľ ide o samotný výbor regi, tu to nebolo až také jednoduché, ale pokiaľ ide o trialog, e, tak vtedy sme zachovali veľmi um, takú dôradnú, dôslednú pozíciu a napriek pesimistickým očakávaniam, pokiaľ ide o kompromis, tak aj rada zmenila svoje stanovisko a ten kompromis bol nakoniec e, prijatý. Samozrejme, v kompromise nikdy nikto nedosiahne všetko, ale myslím si, že je to taký kompromis, ktorý môžeme byť spokojní. Ďalej pán Olbricht. Uh, Musím povedať, že toto bol jeden z príkladov toho, že sme nehovorili o technických podrobnostiach, ale o samotnom systéme politiky súdržnosti. Otázka bola, či ju chceme zachovať, zmeniť alebo používať ju na veľmi dôležité účely. Všetci sme zastávali názor, že e, i Taliani požadovali nejakú veľmi osobitnú metódu, ale my sme nemohli zmeniť celý systém a preto si myslím, že kompromis je v poriadku a podarilo sa nám e, zachrániť tento systém a nie všetko zmeniť. Preto si myslím, že tento výsledok e, našej práce je dobrý. Ďakujem. Chce ešte niekto k tomu niečo povedať? Nie je tomu tak. Preto vám ešte raz ďakujem a prejdeme k hlasovaniu. Je to jedno menovité hlasovanie, áno alebo nie. Tak prosím, hlasujte. And the vote is closed. Končím hlasovanie. Dosiahli sme väčšinu. Veľmi pekne vám ďakujem a blahoželám. Teraz prejdeme k druhému hlasovaniu, ktorým je hlasovanie o správe pána Omarži o podpore súdržnosti a rozvoja v najvzdialenejších regiónoch EÚ, vykonávanie článku 349 zmluvy. Pán Omarži, chceli by ste niečo povedať nie je tomu tak, takže začneme rovno hlasovaním. Začíname kompromisom 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 28. Za, proti? Zdržali sa? Prijatý. Agri 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím si, že to je zamietnuté. Teraz prejdeme ku kompromisu 6. Áno, je to kompromis 6. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmenujúci návrh 35 za, proti, zdržali sa, prijatý. Prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 40 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Chcete si to overiť, takže overujeme 40 elektronicky, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. je zamietnutý. 41. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa? Prijatý. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa? Prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa?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 vlastne prepašte, ten odpada, takže prechádzame ku kompromisu 16 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmenujúci návrh 94 za, proti, zdržali sa prijatí. 95 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 96 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 97 za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 12, tento odpadá, čiže 98 e, za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 2, tu máme rozdelené hlasovanie. Prvá časť e, za, proti, zdržali sa zamietnutá, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Agri 3 za, proti, to je takisto v dvoch častiach, prepačte. Takže prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Agri 3 druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. 99 za, proti, zdržali sa, prijatí. Agri 4 odpadá a dostávame sa k Agri 11 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Agri 14 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Agri 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí, Agri 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 21 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 22 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri 23 za, proti, zdržali sa, myslím si, že to je zamietnuté. Chcete z toho veriť? Agri 22, elektrické overovanie prepačte, eh, Agri 23, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A návrh sa prijíma. Agri 26 odpadá a prechádzame ku kompromisu 17 za proti, zdržali sa, prijatí. Prechádzame k Agri 7. Agri 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, je zamietnutý. Teraz 106, e, kto je za, 106, kto je proti, kto sa zdržal, je to zamietnuté. Eh, môžeme si to overiť. Samozrejme, otváram elektronické hlasovanie 106. Koniec hlasovania. A je to prijaté, prepačte mi. Treba lepšie dvíhať ruky. Prechádzame ku kompromisu 18 kto je za, kto, sa, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmeňujúci návrh 111 za, proti, zdržali sa, prijatý. 112 za, proti, zdržali sa, prijatý. 113 za, proti, zdržali sa, prijatý. 114 za, proti, zdržali sa prijatí. 115 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí. Agri 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 121 za, proti, zdrali sa, prijatí. Kompromis 20 za, proti, zdrali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 129 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to. 129, otvárame elektronické hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh sa príjma. Kompromis 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. 135 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 136 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijatý. 145 za, proti, zdržali sa, prijatý. Agri 13 e, je pokrytý kompromisom. Kompromis 23. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijatí. 156 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Agri 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí, ale overíme si Agri 25 Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh sa zamieta. Mohli? Čiže to bolo 9 za, 15 proti a myslím, že jeden sa zdržal. Pozmeňujúci návrh 157 a 158 tie sú against. totožné za, proti, zdržali sa prijaté. 159 s ústnym pozmeňujúcim návrhom je niekto proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu nie je. Takže kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, je prijatý. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa, prijatý. 167, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 43 za, proti, zdržali sa, prijatý. 181 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 183 za, proti, zdržali sa, prijatý, myslím. E, prechádzame k návrhu 185. Prepačte, 186. <clears throat> Za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa prijatí. Návrh 192 za, proti, zdržali sa prijatí, 193 za, proti, zdržali sa prijatí, 194 za, proti, zdržali sa prijatí. Prechádzame k 196. Za, proti, zdržali sa, prijatí. 197 za. A tak ten je stiahnutý. Prepačte, nemám túto informáciu. Moja chyba. A prichádzame ku kompromisu 29. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Teraz e, kompromis 30 e, za, proti, zdržali sa. Prijatý. Kompromis 31 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 209 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý. Kompromis 32 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 216 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 33 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 219 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 220 odpadá, 221 nie. prepáčte, čiže pozmeňujúci návrh 220 za, proti, zdržali sa prijatí. 221 za, proti, zdržali sa prijatí. 222 za, proti, zdržali sa prijatí. 223 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 34 za, proti, zdržali sa prijatí. 228 za, proti, zdržali sa prijatí. 229, 230, 231, to sú identické návrhy prepáčte, 230 odpadá. Čiže 229 a 230 to sú identické. Za, proti, zdržali sa. Ale overujeme. Elektronická kontrola 229 a 230. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. A návrhy sa zamieta, teda návrh sa zamieta. 230 stiahnutý, 233 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Chcete si to overiť, čiže 233 Aha, áno, Musíme hlasovať aj o 231. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. A teraz 232 ten je stiahnutý a 233. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, e, to si treba overiť. 233 elektronické overovanie, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. Návrh sa prijíma. Kompromis 35. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 239. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 36. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 37. Za, proti, zdržali sa prijatí. 245 za, proti, zdržali sa prijatí. 246 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 38 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 39 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 40 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 260 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 44 za, proti, zdržali sa, prijatý. 262 za, proti, zdržali sa, prijatý. 263 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 41 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 270, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý. 271 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 42 za, proti, zdržali sa, prijatí. 274 za, proti, zdržali sa, prijatí. 275 za, proti, zdržali sa, prijatí. 276 za, proti, zdržali sa prijatí. 277 za, proti, zdržali sa prijatí. 278 a 279 identické, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 280 za, aha, pardon, to odpadá. 281 takisto odpadá. A prejdeme na 282. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 283 za, proti, zdržali sa, prijatí. 284 je stiahnutý, 285 odpada a 286 hlasujeme za, proti, zdržali sa prijatí, 287 za, proti, zdržali sa prijatí. 288 za, proti, zdržali sa prijatí. 289 za, proti, zdržali sa prijatí. 290 za, proti, zdržali sa prijatí. 291 za, proti, zdržali sa prijatí. 292 za, proti, zdržali sa prijatý, 293 za, proti, zdržali sa prijatý. E, pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatý, 2 za, proti, zdržali sa prijatý, 3 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 14 za, proti, 14 a 15 identické. Za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 18 za, proti, zdržali sa. Ale to treba overiť. 18 elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené, návrh sa prijíma. Teraz e, ideme ku kompromisu 4 za, proti, zdržali sa, prijatí. 22 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to bolo prijaté. Nikto nemá záujem o overenie, to je fajn. Ale vlastne áno, treba to overiť, nie som si celkom istá. Pozmeňujúci návrh 22, elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené a návrh je prijatý. Pozmeňujúci návrh 23 za, proti, zdržali sa, prijatý. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Agri B odpada, všetky tieto agri odpadávajú a dostávame sa k záverečnému elektronickému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A správa je prijatá. Výsledok vidíte a blahoželám spravodajcovi. Týmto končíme hlasovanie vo výbore REGI na dnes. A, prešli by sme Prešli by sme na zvyšok nášho programu, je tam jedna zmena. Chcela by som poprosiť pána Omažiho, aby vystúpil, aby e, stručne predstavil výsledky z návštevy alebo misie výboru REGI na Azoroch. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takisto ďakujem pekne aj kolegom za to eh, veľmi silné hlasovanie, pozitívne hlasovanie s veľkou väčšinou, pokiaľ ide o najvzdelanejšie regióny EÚ. A pokiaľ ide o Azory, tam sme mali návštevu E, trvala 3 dní a chceli sme tam e, jasne povedať, že výbor regi naďalej e, podporuje práve tieto najzdelenejšie regióny EÚ. A, a takisto sme chceli v rámci misie názory viac hovoriť o takých témach, ktoré sa týkajú jednak tohto konkrétneho teritoria, ale aj ostatných vzdialených regiónov EÚ. A musím povedať, že naša misia bola naozaj očakávaná zo strany miestnych orgánov a že bola pred, predmetom eh, aj eh, veľmi silného mediálneho pokrytia, či už eh, portugalských médií národných alebo regionálnych. A chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto misie, za to, že e, prispeli naozaj konstruktívnym spôsobom k tejto misii a takisto aj sa chcem poďakovať za e, takú dobrú náladu, e, družnú náladu, ktorá počas tejto misie vládla. A takisto sa chcem poďakovať, a už som to nakoniec aj spravil všetkým kolegom, Eh, ktorí pracujú pre eh, výbor regi, pre politické skupiny jednotlivé, eh, takisto tlmočníkom, takisto technikom a ostatným ľuďom, ktorí prispeli k tomu, aby táto misia bola úspešná. A teraz vecne, viete, že tieto najvzdelanejšie regióny EÚ nedávno prijali memorandum predsedov týchto najvzdelanejších regiónov a je to dokument, politický dokument, ktorý e, obsahuje hlavné povedzme, požiadavky e, týchto regionálnych orgánov. A tento politický dokument prichádza niekoľko mesiacov predtým, ako komisia, Európska komisia e, pripraví stratégiu práve pre tieto najzelenejšie regióny EÚ. A tento dokument teda prichádza aj v čase, kedy naša, náš vlastný výbor e, REGI e, prijíma správu o e, uplatnení článku 349, to je tá správa, ktorú sme teraz e, práve schválili. Takže, inak povedané, nachádzame sa v dôležitom momente, je to dôležitý rok práve pre tieto najzelenejšie regióny EÚ. A naša misia, naša návšteva e, prišla práve v tomto e, čase a teda je zjavné, že azorské orgány od nás očakávali, že sa vyjadríme, aké sú naše pozície, pokiaľ ide o tie otázky, ktoré v tomto dokumente, v dokumentoch sú uvádzané. A potom ďalšia vec, pokiaľ ide o najvzdialenejšie regióny EÚ a pokiaľ je najmä, alebo konkrétne o Azory, tam naozaj E, veľmi citlivo vnímajú prebiehajúce diskusie, pokiaľ ide o budúcnosť regionálnej politiky v EU. Prvé stretnutie, alebo to hlavné e, stretnutie, aj keď e, samozrejme nechcem to nejako teraz hierarchizovať, všetky tie stretnutia boli dôležité, ale povedzme z hľadiska politického, keď sme sa stretli s predsedom regionálnej vlády, to bolo povedzme také istým spôsobom najdôležitejšie stretnutie a to sa venovalo práve tejto téme. A naša delegácia si vypočula od predsedu e, Azorov e, dva dôležité signály, ktoré boli nám určené. E, poprvé, naozaj e, oni majú isté obavy, pokiaľ ide o to, aby bola zachovaná skutočná regionálna politika, ktorá bude mať solidárny rozmer a ktorá v tomto princípe e, solidarity bude pokračovať voči týmto menej rozvinutým regiónom Európy a e, najmä teda voči týmto najvzdelanejším regiónom. A potom e, signál číslo 2, ten nakoniec vyplýva z toho prvého, to je také povedzme konkrétnejšie už na formulovanie tej istej obavy a to síce je tu isté riziko toho, že E, regionálna e, politika, tým, že tam budú multiplikovať rôzne finančné nástroje, tak vlastne bude istým spôsobom oslabené. A e, viackrát nám predseda regionálnej vlády na Azoroch zdôraznil túto obavu, tieto obavy a potom aj ja som sa s ním stretol osobne medzi štyrmi očami a opäť hovoril, že naozaj očakáva od nášho výboru, že budeme bojovať aj e, v rámci toho obdobia po roku 2020, najmä pokiaľ ide, alebo minimálne pokiaľ ide o tie najmenej rozvinuté regióny, aby tam dotácie boli zachované. To samozrejme neznamená, že Azory alebo najdelenejšie regióny, že nemajú radi finančné nástroje, že sú proti ním, ale znamená to, že treba zohľadniť skutočnosť, že tieto finančné nástroje sú oveľa menej atraktívne pre najzdelenejšie regióny, pre menej rozvinuté regióny, pre tie regióny, ktoré, sa, ktoré sú vzdialené od kontinentu e, v porovnaní e, s tými regiónmi, ktoré sú v centre, povedzme, procesov globality. Takže to sú tie hlavné veci, ktoré nám predseda regionálnej vlády e, chcel nejakým spôsobom otlmočiť a potom boli tu ďalšie návštevy, ďalšie stretnutia a tie nám opäť zopakovali alebo naozaj zdôraznili to, že európske fondy sú e, dobre využívané v týchto najzelenejších regiónoch, že sú dôležité a aj počas poslednej e, CPR sme hovorili o tom, že existuje istá, istá tematická, e, tematická orientácia smerom napríklad k výskumu a k vývoju a k ďalším otázkam. A my sme mali viacero stretnutí kde naozaj sa hovorilo o tom, že treba dobre využívať výhody týchto regiónov. Hovoríme o tých najzelenejších regiónoch a vždy ich vnímame s, z istou ako keby nevýhodou. A je pravda, že majú istú nevýhodu z hľadiska povedzme istých geogra- geografických charakteristík a ďalších záležitostí, ale e, pokiaľ ide o geografiu, tak tá, napríklad v prípade Azorov, je zároveň aj hlavnou výhodou tohto teritoria, pretože táto geografia znamená, že Azory sa nachádzajú e, tak povedať v strede Atlantiku, to znamená, že nachádzajú sa na istom geostrategickom mieste a vyplýva z toho aj istá ekonomická výhoda, ktorú treba využiť a videli sme napríklad e, v prístave v Azoroch existujú isté projekty, ktoré E, snažia sa s touto výhodou pracovať. Potom samozrejme tam biodiverzita, ktorá z toho vyplýva, tá je naozaj mimoriadná. E, geografia nakoniec znamená, že to je vulkanická krajina, sopečná krajina, ktorá e, sa snaží veľmi efektívne využívať geotermálnu energiu a snažia sa dopracovať až do stavu absolútnej energetickej autonómnosti a nakoniec tá geografia tá hovorí aj o tej istej izolácii, alebo teda o, o tom ostrovnom charaktere e, tohto teritoria a isté veci, čo sa z toho vyplýva, čo môže byť aj pozitívne veci. Čiže máme tam konkrétne e, spôsoby, ako Azory by, podobne ako iné najzelenejšie regióny, mohli e, byť až istým e, lídrom v rámci niektorých európskych e, programov, v rámci napríklad francúzských regiónov. Napríklad otázka tejto sopečnej energie, geotermálne e, záležitosti mali tam napríklad na univerzite e, ex, e, m, mm, také centrum excelencie, ktoré dobre spolupracuje aj s talianskými odborníkmi alebo s karibskými odborníkmi, pokiaľ ide o napríklad rôzne rizika, ktoré sa týkajú napríklad sopečnej aktivity. A to sú veci, z ktorých môže ťažiť celá Európska únia, ak sa dobre využijú. Takže, vždy keď cestujeme do týchto najzelenejších regiónov EÚ, myslím, že by bolo dobré, aby v rámci programu sme mohli sa pozrieť aj za každým na povedzme výzvy, alebo komplikácie, ktoré v týchto krajinách existujú, pretože tie čísla, ktoré máme k dispozícii, tie ukazovatele ukazujú, že napríklad je tam veľmi vysoká miera nezamestnanosti, ktorá je oveľa vyššia, ako je európsky priemer. Je tam miera chudoby, e, ktorá je oveľa vyššia ako u nás. A naozaj tam mnohé veľmi varujúce, by som povedal, ukazovatele. Takže naozaj sa treba pozrieť na to, aby operačný program bol v praxi uplatňovaný e, s cieľmi, ktoré sú v súlade s tým, e, čo si my želáme dosiahnuť, v súlade s tým, čo môže dosiahnuť dobrý výkon tohto programu, ale zároveň treba pamätať na to, aby sme za každým boli schopní hovoriť o tých problémoch, pretože tieto misie do týchto najvzdialenejších regiónov EÚ sú niekedy také e, neúplne realistické, niekedy ako keby sa snažia ukázať, že všetko funguje tak, ako by Európska únia chcela, aby fungovalo a niekedy sa zabúda na tie nedostatky, ktoré tiež existujú, o ktorých tiež treba rozprávať. Ale ja som si istý, že členovia našich e, delegácií počas jednotlivých misií vždy e, e, pamätali aj na tie problémy, ktoré existujú. Napríklad e, kvóty pre mlieko a mliečne výrobky. Toto napríklad na Azoroch a takisto aj na Madere e, spôsobuje isté problémy a tým sa treba e, venovať a pripraviť aj nejaké návrhy napríklad smerom k výboru Agri. Takže ja si myslím, že tá, tá návšteva bola veľmi zaujímavá, veľmi plodná a som si istý, že v najbližších e, práca, ktoré e, budeme vykonávať pre najzelenejšie e, regióny EÚ, že v nich aj zohľadníme to, čo sme sa dozvedeli a poučili, povedzme, počas tejto návštevy názorov. Ďakujem pekne. Pán Rodriguez sa ešte hlas, hlásil, hlásil, nech sa páči. Ďakujem e, pekne a ďakujem pekne za to vystúpenie vystúpenie. Ja bože o 10. musím odísť, tak ešte sa chcem s vami rýchlo e, vyjadriť a poďakovať naozaj tým kolegom, ktorí e, boli na tej návšteve e, prítomní. Ja osobne som z Madeiry, takže nie Azorov, ale je pravda, že tie štruktúrálne problémy sú tam do istej miery podobné. A dôležitá téma pre mňa je otázka dopravy pretože v niektorých regiónoch e, tá doprava je naozaj komplikovanejšia. V prípade Madeiry je doprava veľmi náročná, pokiaľ ide o náklady a potom sú tam isté štruktúralné e, problémy. Už napríklad e, bola spomenutá téma zamestnanosti teda plus doprava, konkurencieschopnosť a tak ďalej. Pán Omlad, že o niektorých z týchto veciach hovorí ale ja by som chcel, aby na to všetci kolegovia pracovali, pretože aj vo francúzskej Guajane bude teraz na jeseň prezentovaná európska stratégia e, pre tieto regióny a teraz už musím odísť, takže sa ospravedlňujem. Ďalšie kolegy, nech sa páči. Ďakujem pekne, môžem sa len e, pripojiť ku kolegom k tomu, čo povedali, najmä pokiaľ ide o vďaku zamestnancom sekretariátu. E, pokiaľ ide o frakciu, rada by som len urobila dve pripomienky. V prvom rade bola som príjemne prekvapená, že Azory ako i ďalšie ostrovy vzdialené sú v neľahkej situácii, ale e, ekonomická a finančná kríza v porovnaní s kontinentom e, ju dobre zvládli a rýchlo začali opäť cestu hospodárskeho rastu a majú nižšiu nezamestnanosť ako mnohé časti v samotnom Portugalsku. Myslím si, že to tiež k tomu patrí, pretože je to úspech, ktorý mohli zaknihovať Azory a myslím, že je dôležité to počiarknúť. Po druhé chcem povedať, že narazíme na Azory, my sme teda boli len na dvoch ostrovoch, ale neustále tam naražame na modré vlajky so zlatými hviezdičkami a myslím, že to treba jasne uviesť, že mnohé peniaze, mnoho peňazí z Európskej únie tiež sa dostáva na Azory a pomáha im to v rozvoji. Čo ma trošku iritovalo, bola skutočnosť, že komunikácia o tom zrejme e, neprebieha dostatočne šťastne, ako by sme si to predstavili. Napríklad sme navštívili detskú škôlku, bol to skvelý projekt, zrejme mnohé obci, obce by chceli mať podobnú podobnú škôlku z európskych peňazí. Riaditeľ to vedel, ale vôbec netušil ani, koľko peňazí sa použilo z Európskej únie na jej vybudovanie. A to je veľká škoda, pretože si myslím, že práve projekt, ktorý je v obci, je viditeľný a, a malo by to byť aj jasné pre ľudí, ktorí dávajú deti do takejto škôlky. A myslím, že by mali vedieť, že sa o to pričinila aj Európa a je to škoda, že tomu tak nie je. Takže tu by som si priala, aby sme eh, uviedli ešte v dodatočných pripomienkach, že komunikácia by mala prebehať, prebehnúť jasnejšie. Ďalší príklad, navštívili sme technologické centrum. Eh, trošku to bolo iritujúce, pretože tá pani, ktorá nám to predstavila, nám veľa rozprávala, ale pri otázkach, ktoré boli položené, povedala, Áno, ale vytvorili sa len 4 pracovné miesta. Čo nie je celkom dobre, pretože nepochopila celkom tú otázku v podniku, ktoré riadi to technologické centrum, to boli, tam sa vytvorili 4 otázky. To, neboli otázka, to nebola otázka, ide o to, koľko podnikov využíva služby tohto technologického centra, koľko podnikov vytvorilo ďalších um, ďalších zamestnancov a keď sme zistovali ďalej, zistili, že len jedna firma zamestnala, ktorá sa tam umiestnila, zamestnala 50 zamestnancov. Takže myslím, že čo tu chýba je e, jasná komunikačná stratégia a to nám bolo jasné najmä na záver, keď sme hovorili e, so zástupcom primátora. Myslím, že to bolo bola tam neoprávnená kritika Európy, pretože nefunguje to, nefunguje tamto. My sme vinní za to, že sa nemohli na Azuroch e, vybudovať cesty, ale bolo to preukázateľne rozhodnutie portugalskej vlády, takže myslím, že sú tam trošku trenice, nie celkom to funguje a keď tak veľa peňazí sa využije, ak sa majú úspešne využiť v takomto najzdialenejšom regióne, tak by som povedala, že by bolo zmyslu plnejšie, ak by sme trošku ešte investovali do zmyslu plnejšej komunikácie, aby to nebolo len na nejakých tabulkách, aby to bolo len v hardveri, ale aby e, sa to dotklo ľudí, aby si to ľudia uvedomovali a existovala väčšia pripravenosť zo strany, aby sa ukázala, že je tu pripravenosť zo strany EÚ e, smerom k solidarite a že tá solidarita sa aktívne uplatňuje. A pri mnohých pozitívnych veciach, ktoré pán o marže, aj kolegyňa spomenuli, myslím, že ešte som chcela toto doplniť, že keď niečo prebehne, nie je to úplne jasne prijaté ľuďmi. Na tom treba popracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Volan. Ďakujem. Tiež chcem poďakovať pánovi Omaržemu za to, ako viedol túto misiu. Naozaj bola kvalitná. A tak ako vždy, eh, ten program e, bol bohatý, takže nemali sme úplne čas e, e, nejakú tú miestnú kultúru, jedlo, pitie si vychutnať možno trochu večer, ale niekoľko vecí ma zaujali. Napríklad Európske fondy naďalej financujú niektoré veľmi základné služby, ako napríklad z škola alebo školka tak ďalej. Potom sme navštívili aj prístav, parkinovací, biznis a tak ďalej. Takže išli tam peniaze na zvýšenie ekonomickej prosperity. Ale čo ma zaujalo je, že momentálne tie očakávania alebo ten, tie odhady sú skôr e, na vstupy a výstupy, než na nejaké konkrétne výsledky. A myslím, že Azory by e, mali si uvedomiť aj tie iné najzelenejšie regióny, že v ďalších e, kolách e, koheznej politiky sa budeme viac sústredovať na výsledky, na konkrétne, výstupy, e, teda nie výstupy, ale výsledky ako také, že koľko E, e, pracovných e, miest vytvorili alebo nejakých pozícií v rámci stáže, či ľudia potom sa zamestnali dlhodobo a tak ďalej, aby ste to uvedomili. A potom miera spolufinancovania v prípade viacerých projektov. V mnohých projektoch to bolo okolo 85% a opäť do budúcna možno by mali na to pamätať, že by tieto projekty mali byť viac udržateľné aj z tohto hľadiska. A potom posledná vec, to povedala Konstanc, tiež som si to všimol aj v škole, aj pri tých iných projektoch som si som mal taký pocit, že tí beneficienti, tí príjemcovia ako keby si neuvedomovali e, dopad európskych fondov alebo nevedeli povedzme tie detaily, aká suma to bola, ktorá prišla z európskych fondov na konkrétny projekt. A to je e, niečo, čo si treba uvedomiť nielen v prípade Azorov, ale všade v EU, keď bolo referendum o Brexite v Británii, proste veľa e, ľudí, ktorými ja som sa rozprával, e, tie projekty, ktoré som navštívil, e, ľudia, ktorí tam pracovali o tom nevedeli, ale dokonca ani tí samotní príjemcovia, tí ľudia, ktorí vlastne boli povedzme šéfmi daných projektov, oni samotné nevedeli, koľko Európska únia e, prispela alebo na čo prispela. Čiže toto treba do budúcna určite zlepšiť. Ďakujem pekne pani Maletič. Ďakujem pekne. Tiež ja chcem poďakovať všetkým kolegom, aj pánovi Omarjimu, ktorý vedel náš tým. Naozaj bola to veľmi zaujímavá skúsenosť vidieť tieto projekty v praxi. Ale takisto mám veľmi podobné pocity ako kolegovia, teda, že trošku je tam neporiadok, pokiaľ ide o tie ciele, o to, čo má byť dosiahnuté, najmä na úrovni konečného príjemcu. Všade, kde sme boli, keď sme sa ich pýtali na ciele, na to, čo chcú dosiahnuť z hľadiska širšieho kontextu, tak na to nevedeli vôbec odpovedať, najmä v prípade toho, tej knižnice, ale to je veľká budova, ktorá sa nachádza uprostred malého ostrova a oni vlastne ani nevedeli, poriadne vysvetliť, e, čo by mali s tými priestormi robiť, ako ich majú využiť. Čiže naozaj ten nejaký vývoj na ostrove, nebolo to na to moc prepojené, úprimne povedané. A bola som veľmi prekvapená, keď, som ho, keď sme hovorili aj s predsedom, tam som bola pozitívne prekvapená teda. Vysvetlil nám, že majú hospodársky e, rast už niekoľko e, rokov okolo 10 alebo 11 čo je samozrejme veľké číslo. A povedal, že vlastne nemajú e, problém, pokiaľ ide o nejaké makroekonomické kondicionality, pretože to, čo sa investuje zo strany EÚ, je zároveň istou podporou pre nich, aby oni ešte pracovali intenzívnejšie strategickej úrovni sme e, s ním diskutovali o týchto otázkach, o ktorých hovoríme nakoniec aj tu dnes, kohezná politika a on súhlasil, že hoci nemá problémy s makroekonomickou kondicionalitou, tak zároveň mal podobný názor ako my, e, teda, že nie je dobre prepájať koheznú politiku so všetkými týmito e, princípy, ktoré momentálne máme. Takže my sme diskutovali o tomto aj do budúcna a chceli sme aj od nich počuť z hľadiska praxe, ako vnímajú budúcnosť koznej politiky. Tiež nám povedali, že by chceli mať e, podobné pravidlá a zmeny, pokiaľ ide o prepojenie e, týchto na ekonomickú politiku takisto. Dobre, ďakujem pekne. Pán Van Nistelrooy, chcete niečo povedať? Nebol som súčasťou delegácie. A budem hovoriť neskôr. Uh, uh, Tiež by som chcel poďakovať pánu Omažerovi, pretože vynikajúco viedol delegáciu. Súhlasím so všetkými pripomienkami, ktoré boli uvedené, myslím, že je veľmi zaujímavé vidieť tiež, ako pracovať na viditeľnosti, ale k poslednému komentári, je to len jeden z názorov. Zároveň sme si vypočuli predsedu zväzu e, obcí, povedal jasne nie, že chce, aby európske peniaze sa investovali do ciest. Áno, to je možno jeho želanie, ale nie je to presne spojené s tým, čo my chceme ako politický rámec po roku 2020 Plne súhlasím s tými kolegami, ktorí vyjadrili, že potrebujeme viac koncentrácie, viac tematicky sa zamerať na niektoré oblasti. Ja som bol prekvapený, že financujeme mnohé, mnohokrát základnú infraštruktúru, pričom je to zodpovednosť členských štátov, aby prevzali túto zodpovednosť voči regiónom a obciam a napríklad financovanie škôlok e, to je v kompetencii členských štátov a ďalších subjektov, ale nie v kompetencii Európy, pretože nie je to priamo prepojené so stratégiou Európy 2020 a v budúcnosti to nebude e, spojené s úspechom stratégie Europe 2020. Takže to je môj záver. E, je to vlastná zodpovednosť e, nás ako členom, členmi Európskeho parlamentu stanoviť post rámec po roku 2020 a nie to len preto, že ľudia vyjadria nejaké želanie, že máme to, tieto želania naplniť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Fannister, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že je rozumné minimálne raz za obdobie, aby sme uh, navštívili e, takéto ostrovy. Nie je to len kvapka v oceáne, je to skutočne e, hlavná to kľúčová politika. No dovolte mi vrátiť sa k jednému bodu e, všeobecnejšiemu. E, sú to ľudia. Ak investujeme do ľudí, umožňujeme im, aby videli väčší obraz. Investujeme skutočne e, do ľudí, poskytujeme im nejaké možnosti zariadenia alebo ich zapájame. A ja otázka je, cieľom štrukturálnej politiky je naplniť e, tieto ciele, ktoré trvajú 2, 3, niekedy 5 až 10 rokov. A možno toto je práve to chyby. E, pokiaľ e, sú tam tie hviezdičky aj, neznamená to, že sú v srdciach alebo hlavách týchto ľudí, takže neúspejeme v tom, že sa nám nepodarí získať si spojencov na miestnej úrovni, pokiaľ to oni nebudú vnímať nebudú vnímať dopady a vplyv našej politiky. Takže je veľmi dobré, že teraz bude mať príležitosť v júni pri nadchádzajúcej diskusie hovoriť o Buderspráve všeobecnejšia, budeme hovoriť o vizibilite, či o viditeľnosti lepšej a zároveň chcem povedať, že v EPP sme pripravili publikáciu, ktorá vyjde začiatkom júna nech, hviezd, nech hviezdy svietia. A myslím si, že je jasné, čo tým máme na mysli. A ide o to, že hneď ako, sa zapl- ako Únia zaplatí faktúry, je na to zabudnuté. A pokiaľ neprídeme s komunikáciou na viacerých úrovniach, hovoríme o viacúrovňovej správe, ale musí tu byť aj komunikácie na viacerých úrovniach. A keď obvinujeme členský štát, lebo členský štát e, sám nepostavil cesty a ak sa budeme takto len obviňovať, tak nebude nejaké spoločné povedomie alebo spoločné kroky. Ja neviem presne, akým spôsobom to vyriešiť, ale existuje potreba krokov. Komisia tiež prichádza s akčným plánom, ohlasila ho. E, pracujeme na ňom i v rámci koheznej politiky, sociálny fond, vzdelávanie. Čiže môže tu prísť nový prístup a ja vám teda chcem veľmi pekne poďakovať za túto príležitosť. A nový eh, MFF bude ďalším bodom, možno sa tomu ešte budeme venovať. Ďakujem pekne. Ďakujem vám veľmi pekne za túto diskusiu. Ďakujem pekne, pán Omarže, za vašu správu. Je to jeden z príkladov, ako pestrý, pestrá je politika súdržnosti v rámci Európy a pre nás na našom výbore je mimoriadne dôležité, aby sme si, aby sme si urobili dojmy, získali dojmy, a e, obrazy z rôznych pohľadov na politiku súdržnosti a bude to veľmi užitočné z hľadiska budúcej diskusie a budúcich rozhodnutí na našom výbore REGI a vy ste mali len dva dní, navštívili ste dva ostrovy a tak veľa miest a projektov. Je to neuveriteľné, ako sa vám to všetko podarilo. Ale je, bola to úspešná misia a e, delegácia z výboru regi. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz prejdeme k našmu ďalšiemu bodu. Budeme pracovať na stanovisku o správe, ktorú pripravil rozpočtový výbor. Je to budúcej MFF, ktorý pripraví pozíciu parlamentu post 20, 2020, budúci eh, viacročný finančný rámec. Čiže rozhodli sme sa pripraviť stanovisko a dnes budeme mať výmenu názorov s pánom Vaganom, ktorý je náš spravodajca k tomuto stanovisku Rada by som teraz, pán Vagan, eh, vás vyzvala, aby ste predložili návrh stanoviska 20. júna, na 19. 20. júna na ďalšom zasadnutí nášho výboru. Tam budeme mať výmenu názorov a teraz odoznám slovo pánu Faganovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budúci MFF bude tak dôležitý pre nás všetkých pretože môžeme mať politiku, ale potrebujeme samozrejme aj rozpočet, takže to bude pre nás veľmi dôležité a preto som si myslel, že by bola dobrá myšlienka, aby sme si predtým, než niečo dám na papier, e, aby sme si to prediskutovali, aby som si vypočul názory kolegov na rôzne témy, pretože existuje obrovské množstvo tém, o ktorých treba diskutovať na tomto výbore a tie potom sa dostanú do e, stanoviska, ktoré predložím, ako ste naznačili. Takže témy, o ktorých som chcel hovoriť e, s členmi a získať vaše názory na to. Prvé samozrejme je rozsah, veľk, rozsah, veľkosť rozpočtu. Ako vždy pri diskusiách o MFF e, pre, prebiehajú veľké boje medzi čistými prispievateľmi a čistými príjemcami. E, to sa vždy stáva, na to sa musíme pripraviť a Spojené kráľovstvo už nebude za stolom v tomto prípade ale to je samozrejme pozitívne, ale tá zlá správa je, že, že Spojené kráľovstvo prispieva viac ako 10 do rozpočtu EÚ eh, e a o tú sumu bude nižší a budeme eh, akceptovať znížený rozpočet, alebo eh, budeme žiadať, aby členské štáty dali viac do tohto rozpočtu, aby vykryli túto dieru. Prídeme s novým systémom financovania, chceme hovoriť o vlastných zdrojoch, myslím, že by sme mali rozpočtový výbor vedí diskusiu už dlhú dobu, aby umožnil losa EÚ získavať vlastné zdroje a nespoliehať sa len na príspevky od členských štátov. Takže to sú veci, ktorými sa budeme musieť zaoberať. Druhá veľká téma bude alokácia na politiku súdržnosti, či koľko vyčlení sa politike súdržnosti minulý le prišlo po, o škrty, prišli škrty pomerne o významnú čiastku, čiže o tom musíme hovoriť, tiež musíme byť pripravení bojovať za politiku súdržnosti vo všeobecnosti v rámci diskusie o rozpočtu budú ľudia na komisii i ďalší, ktorí budú chcieť škrtať čiastku na politiku súdržnosti. Viem, že niektorí chcú mať úplne nový systém, chcú odstrániť granty napríklad, systém, mať skôr systém požičiek. Takže všetko e, to bude predmetom diskusie v rámci celkového rozpočtového balíčka. Myslím, že tiež musíme zvážiť e, budúce obdobie MFF či budeme naďalej eh, mať sedemročné obdobie ako v minulosti. To je samozrejme vhodné pre politiku súdržnosti, ale eh, nie je to v súlade s funkčným obdobím parlamentu a komisie, čiže bude mať niečo iné, 5 plus 5 napríklad, kde sa po 5 rokoch urobí revízia. Budeme môcť toto akceptovať ako súčasť ďalšieho MFF, takže to bude kľúčová diskusia pre nás. Ďalšia kľúčová diskusia, ktorá nás čaká, bude aká flexibilita, akú flexibilitu uvidíme počas uh, budúceho obdobia MFF. Súhlasil by som, že potrebujeme väčšiu flexibilitu v rozpočte, aby sme mohli uh, robiť presuny. Pokiaľ sa niekde prostriedky nevyužijú, tak prejdime, pre, uh, presuňme tie prostriedky do iného v rámci iných položiek. Videli sme to už i v súčasnom období, kde niektoré peniaze Eh, nedávno sme možno videli, eh, keď boli eh, peniaze odobrané zo politiky súdržnosti. Čiže musíme nájsť vhodný spôsob, ako dosiahnuť flexibilitu, ale zároveň zabraniť tomu, aby prostriedky boli brané preč z politiky súdržnosti. Ďalšia téma, ktorej sa budeme venovať, je to, čo sa má s nevysčerpanými prostriedkami urobiť doposiaľ samozrejme išli, išli členským štátom, e, je potrebné k tomu dosiahnuť to, aby zostali v rámci spoločenstva e, a my využiť v budúcich rokoch. Myslím, že to je ďalšia vec, ktorú si musíme preskúmať e, pri diskusiách o budúcom MFF. Je tu množstvo ďalších otázok špecifických, napríklad zjednodušenie, o čom neustále hovoríme o zjednodušovaní sme hovorili veľakrát, no musíme nájsť taký spôsob zjednodušenia európskeho rozpočtu, ktorý zároveň zohľadní i politiku súdržnosti. Musím hovoriť 1M plus 1 plus 2 plus 3. Nedávno som mal rokovania s Európskym dvorom auditorov uvidíme, aký bude náš názor. Či sa budeme ochotní vrátiť k M plus 2. Mali by sme, ale musíme si vedomať, že to budú ďalší, ktorí budú argumentovať proti nám. Takže je dôležité, aby sme náš názor na to jasne vyjadrili. Je, sú to kľúčové veci, o ktorých kolegovia musia rozmýšľať. Aj to potom množstvo ďalších špecifických tém v súvislosti s politikou súdržnosti. Chcel som len naznačiť niekoľko bodov, niekoľko tém, o ktorých je potrebné hovoriť, ktoré chcem zahrniť do svojho stanoviska v júni. A teraz by som rád dal kolegom príležitosť, aby sa vyjadrili niektorým e, bodom, o ktorých som hovoril, respektíve i nehovoril, aby som mal tieto informácie, prvne začne formulovať túto správu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Máme tieňových spravodajcov? Pani Tomaši? Pán, pán, pán Tomašiš, budete hovoriť? Nech sa páči. V tom, Zatiaľ nevieme, kedy príde MFF. E, dúfame, že príde podľa plánu. V opačnom prípade to nebude možné, pretože najprv MFF a potom 7 potom správa o pr- kohezná správa by mala prí, prísť ku koncu tohto roka po MFF. Takže e, v prvom rade Európska komisia by mala e, prísť s tým, mala by byť pod tlakom z Európskeho parlamentu, aby to predložila. V opačnom prípade e, sa všetko e, e, posunie do roku 2018, rok 2019 je volebným rokom a Brexit to všetko neuľahčí, naopak skôr stiaží, pretože sme v druhom období, v druhej časti tohto funkčného obdobia a preto je dôležité procesy urýchliť. Európa potrebuje rýchlosť Rýchlosť je to, čo potrebujeme pre viacročný finančný plán. Toto je to centrálne posolstvo. Pretože o čo dlhšie budeme čakať, o to väčšie budú problémy. Takže to bola prvá vec. Druhá vec, máme fal správu, takže z hľadiska budovania blokov my sme dali naše, tie naše bloky na stôl, nemusíme to opakovať ale vo všeobecnejšie. Myslím si, že pokiaľ nevyužijeme možnosť hovoriť o kohezii, o súdržnosti ako takej, e, v tejto fáze e, vývoja Európy, kde vidíme, že integrácia integrácii napomáha súdržnosť, aby regióny a krajiny boli na ceste, a výsledky, keď sa pozrieme na nové štáty, postkomunistické štáty, čo sa stalo, zdieľanie vedomostí, veľká podpora, ako organizovať, lepšie e, spoluprácu, e, miestna samozpráva, zainteresované strany, tvorba partnerstiev, viac vrstvová správa. A vy ste načrtli princípy našich zmluv a súdržnosť je cieľ Európskej únie. A myslím si, že zdôraznenie, tým, že to zdôrazníme, musíme potom odmietnúť Európu troch rýchlostí. Jedna tá veľká rýchlosť, princíp Buino si dol víťaz bere všetko. To sú veľmi často metropoly v niektorých našich krajinách. A potom tí, ktorí môžu nasl- možno nasledujú a zvyšok tam nevieme. Ten zvyšok prečíňanov. Tí kúpia všetko tí, kúpia, tí sú ochotní kupovať prístavy a tak ďalej. Čiže je toto Európa? Nie, toto nie je Európa, o ktorej my diskutujeme na našom výbore. Čiže z hľadiska alternatív a zásadných pohybov za, treba povedať, že súdržnosť je naďalej jednou z top priorit a odzrkadľuje spôsob, ako budeme vnímať nový viacročný finančný plán. Pokiaľ ten ďalší MFF sa rozdeli na základe nových priorít a kapitol a povieme vonkajšie hranice, migrácia, bezpečnosť, rast, zamestnanosť. Dobre, ale my teraz máme našu vlastnú kapitolu, kde máme širší prístup, kde mnohé ciele sú podporené v rámci politiky súdržnosti. Bol to prielom, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť v tomto viacročnom finančnom pláne a teraz sme v strede. Čiže pokiaľ má niekto obhajovať a preukázať výsledky, tak to je náš výbor, nik iný, ale náš výbor musí to spolu e, s ďalšími, ako výborom pre zamestnanosť, e, vzdelanie, kultúru, musí preukázať tieto veci. Takže nie je to technická otázka, je to otázka princípov. A moja tretia pripomienka e, možno sa týka Holandska, mojej vlastnej krajiny, myslím, že naša vláda nie je nejakým veľkým podporovateľom súdržnosti z vlastných zájmov, ale myslím, že sú stále dôležité nástroje a mechanizmy, ktoré sme vytvorili ako je inteligentná špecializácia, využitie najnovších znalostí v rôznych oblastiach, pod, e, polnohospodárstvo, e, automobilový priemysel a podobne. Čiže tam, kde vzdielaním informácií a využitím európskych peniazí na podporu v Európe je to mimoriadne dôležitý nástroj. Je to i logická odpoveď na víťaz berie všetko. A nie je to len finančná otázka, pretože je to v hlavách ľudí, je to v ich schopnostiach, ich kapacitách, ich schopnostiach pracovať v, nových, e, v novej obehovej ekonomike, ktorú vedú, vedú informačné a komunikačné nástroje, takže existujú dobré nástroje na to, aby sme sa venovali horizonu 2020 a územná spolupráca a naša predsednička tomu e, sa venovala e, výrazne počas posledných e, rokov. Myslím, že teraz, čo môžeme očakávať na konci diskusie o politikách a MFF pre spoluprácu medzi regiónmi, medzi mestami. A to je práve niečo, čo trošku zjemní tvrdú realitu v ekonomike. A tu naša politika musí fungovať a myslím, že takáto inteligentná špecializácia by mohla byť dôležitá v blízkej budúcnosti a je to vec, na ktorej pracujeme. A na to je dôležité sa sústrediť v rámci tímov. Tento týždeň sa koná v Helsinkách veľká konferencia organizovaná Európskou komisiou, najmä na túto tému. Intelligent Smart Specialization, Smart Regions, čiže všetky tieto možnosti. A tam, kde môže prísť pridaná hodnota, európska pridaná hodnota. Myslím, že takáto diskusia môže byť jednou zo zásadných e, faktorov úspešnosti pri súdržnosti. Čo prinášame? Prinesieme len obálku, aby mohli minúť, čo chcete, alebo je to väčšia agenda? A myslím si, že my takúto širšiu agendu máme. Takže to je len pár pripomienok eh, k tejto fáze. A zrýchlime to. Ďakujem. Nech sa páči, pani Tomašič, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Politika eh, súdržnosti eh, sa stala jednou z hlavných politík, investičných politík EÚ a pre presadzovanie všeobecných politických cieľov únie, ktoré sú uvedené v európskych zmluvách. Myslím, že po roku 2020 politika súdržnosti naďalej by mala tu tieto ciele naplňať a mala by zostať pre všetky členské štáty. Nič, nemá, nič by nemalo uh, narušiť alebo uh, negatívne ovplyvniť túto spolu. súdržnosti ani Brexit. Samozrejme, nižší rozpočet znamená väčšie výzvy. Vieme, že v prínačnom plánovaní existujú medzery, ako i pri uplatňovaní týchto plánov. Máme tu stále dlhy, ktoré pochádzajú ešte z posledných finančných rámcov, ktoré sa preniesli do súčasného a ešte z rokov 2014 až 2020 a to by mohlo viesť k rovnakej situácii i v budúcnosti a ohraničiť náš rast. Je mimoriadne dôležité, aby sme e, našli štruktúrálne riešenia, prvnež tento rámec e, sa završí, legislatívne orgány by mali pracovať rýchlo, aby sme, ako povedal kolega, tento proces urýchlili, mohli začať rýchlo s diskusiou a byť hotový k 1. januáru 2020. Treba vyriešiť i otázku dlhov z predchádzajúcich období a zabrániť im pre budúcnosť. Ďalej e, je dôležitá legislatívna stabilita, aby boli jasné pravidlá a financovanie mohlo byť efektívne. Kontinuita pravidiel môže viesť k efektívnejšiemu, prispieť k efektívnejšiemu využitiu prostriedkov. Preto chcem sa obrátiť na komisiu, aby v rámci budúceho finančného rámca všetky potrebné e, otázky vyriešila, najmä pri verejnom obstarávaní, e, e, kde sa môžeme poučiť z mnohých problémov. Ďakujem. Ja som tieňová spravodajkyňa, takže dovolte mi povedať pár slov pri tejto prvej výmene názorov. V prvom rade chcem vám veľmi pekne poďakovať za zoznam hlavných bodov, ktoré ste spomenuli vo vašom vystúpení. Plne podporujem tento prístup, som presvedčená o tom, že pokiaľ budeme mať menej peňazí pre budúce obdobie, čo očakávame, že zrejme uh, opäť možno, že získame nejakým spôsobom možnosť získať vlastné prostriedky zo zdrojov Európskej únie, ale doposiaľ vieme, že zrejme získame menšiu sumu prostriedkov, ktoré, ktorá bude môcť e, rozdelená pre rozličné politiky. Takže pokiaľ budeme mať menej peňazí, mali by sme sa veľmi dobre zamerať na hlavné priority únie. Bude mimoriadne dôležité držať sa línie e, rastu, tvorby pracovných miest, konkurencie schopnosti európskej ekonomiky, príspevky e, k ku klimatickým adaptácii klimatickej zmeny ako klimatických zmien ako efektívnosti zdrojov a otázka flexibility budúceho rozpočtu a MFF, aby sme mohli zvláznuť všetkým význam, ktorým môžeme čeliť v budúcnosti. Ale niektoré z nich sú už na stole v realite. Musíme plánovať isté peniaze pre utečeneckú krízu, pre migráciu, pre bezpečnosť vonkaj, pre vonkajšie hranice, pre e, bezpečnosť európskych občanov. Takáto je realita a my e, sa tomu nemôžeme vyhnúť. Ale myslím si, že niektoré z týchto prístupov môžu byť zahrnuté do budúcej politiky súdržnosti, pretože celá skúsenosť politiky súdržnosti ukazuje, že je to jedna z politik, ktorá predstavuje reálnu e, výzvu, ktorá dokáže zvládať reálne výzvy Európskej únie. Pokiaľ budeme mať dostatočne flexibilný viacročný finančný plán, dostatočne flexibilnú politiku súdržnosti, tak môžeme tieto výzvy zvládnuť a pokračovať s úspešnou politikou. Ja si skutku myslím, že by sme mali podporiť priority, e, ktoré načrtol Európsky semester a môžeme tu načrtnúť spojenie, vidieť spojenie medzi Európskym semestrom a e, politikou súdržnosti, najmä pokiaľ ide o odporúčania špecifické pre krajiny, a e, skúsenosti s ex ante kondicionalitami e, alebo novými modelmi vzťahov medzi ekonomickým rozvojom členských štátov a podporou z politiky súdržnosti zo strany Európskej únie. Plne súhlasím s vami, pokiaľ ide o zjednodušenie, pokiaľ ide o flexibilitu. Rada by som dodala ešte k tomu synergiu. Je veľmi dôležité nájsť správnu rovnováhu a synergie medzi e, touto politikou a ďalšími nástrojmi Európskej únie. V prípade štrukturálnych fondov fond pre strategické eh, investície a finančné nástroje, bez toho, že by sme nebrali na zreteľ cieľ politiky súdržnosti. Eh, je však potrebné byť flexibilnejší a kreatívnejší pri eh, príjmaní budúceho rozvoja týchto nových nástrojov. No a potom samozrejme otázka trvania. Trvania MFF. Možno, že nastal čas, aby sme zmenili trvanie. Možno je Ehm, čas na to, aby sme akceptovali 5 plus 5, aby existovala možnosť revízie MFF v tomto strednodobom hodnotení MFF, čo by nám dalo príležitosť, čo by nám dalo možnosť e, zvládnuť niektoré výzvy, ktorými člen, člení Európska únia a e, dúfam, že budeme pracovať rovnakým smerom. Ďakujem pekne, slovo dostaň nie, pani Damato, ďalšia vás spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem. Aj my máme mimoriadný záujem o obdobie po roku 2020. E, kolega z Británie by nám mohol prípadne pomôcť E, perspektívne sa pozrieť na scenáre po rokovaniach o Brexite, ktoré sa ešte ani nezačali. Ale bola dosiahnutá dohoda medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a veríme, že to skutočne bude vedené v duchu zdravého rozumu a pr- prospech občanov na oboch stranách. My nechceme, aby sa politika súdržnosti stala prvou obeťou Brexitu. Hovoríme o sociálnej súdržnosti, ekonomickej súdržnosti, územnej súdržnosti a to nemožno oslobiť. Nemôžeme aby, do, dopustiť, aby vonkajšie vplyvy a otázky E, mali nejaký dosah na politiku súdržnosti. E, to je, máme tu do toho zapojené aj výbor regionov a mnohých aktérov na miestnej regionálnej úrovni. My vidíme isté problémy, ktoré by mohli súvisieť s budúcou politikou súdržnosti my sme hneď z počiatku tvrdili, že je potrebné zahrnúť odkaz na vylúčenie e, národného a regionálneho spolufinancovania pri určení deficitu. To prešlo vo výbore, ale musí to ešte prejsť aj v celej snemovni. Dúfam, že naši kolegovia budú dostatočne odvážni na to, aby urobili ďalšie kroky, pokiaľ ide o orgány miestnej a regionálnej samozpravy e, a takisto pokiaľ ide o makrokondicionality. My si neželáme prílišnú reguláciu, pretože tu naši občania nikdy nepochopia E, politika súdržnosti zostáva hlavným nástrojom e, v skrinke nástrojov EÚ a preto si nemyslím, že by sme mohli obetovať túto politiku e, na základe Junckerovho plánu. Je potrebné, aby sme sa my priblížili k orgánom na miestnej a regionálnej úrovni a k ľuďom, ktorí tam žijú vo všetkých členských štátoch. Takže e, dúfam, že budeme schopní spolupracovať e, pozitívnym spôsobom. Pán Omaže, ďakujem. Ja by som chcel vystúpiť ako tieňový spravodajca pre zjednotenú európsku ľavicu. Um, Ďakujem za túto prezentáciu, ktorá obsahuje veľa bodov, ktoré nás tešia a sú tam ale aj také, kde máme rozdielne názory. Poprvé, e, nachádzame sa v situácii, keď celý súbor európskych politík podlieha preskúmavaniu a týka sa to aj politiky súdržnosti. Po roku 2020 v tomto finančnom kontexte Brexitu takisto bude podliehať e, preskúmaniu. Ja si vždy kladiem otázku týkajúcu sa dôvodov, pre ktoré politika súdržnosti a možno aj všetky ostatné politiky EÚ, e, že to je tá naj, politika, na ktorú sa najviac útočí spomedzi všetkých politik EÚ čo je nespravodlivé, pretože sú politiky, ktoré v regiónoch vedú k obrovským e, neblahým následkom a ktoré mali na svedomí do istej miery aj krízu v roku 2008 a sú to politiky, ktoré E, ktoré ničia e, tkanivo e, priemyselnej politiky ako aj zamestnanosti. Majú, sú to napríklad nepriaznivé dvoch, dôsledky obchodných dohôd a dohôd o, o, o obchodnej spolupráci. Takže to sú tie politiky, ktoré si treba lepš- bližšie všimnúť. To je otázka, ktorú kladieme. My si myslíme, že politika súdržnosti by mala e, byť v samotnej svojej podstate politikou solidarity. E, neexistuje iná politika. E, e ktorá by bola politikou solidarity. A to je presne to, čo hovorila kolegyňa Damato. E, ak túto politiku oslabíme tým, že budeme znasobovať počet finančných nástrojov na jednej strane a keď budeme z politiky súdržnosti e, robiť premennú e, spo, spojenú s e, európskym semestrom, tak z tejto veľkej politiky so, solidarity nezostane nič. Čiže je potrebné opätovne potvrdiť jej princípy. A my budeme aj naďalej e, brojiť proti makroekonomickým kondicionalitám, ktoré rozrušujú e, politiku súdržnosti. E, nemáme odvahu, respektíve e, prehavili sme istú odvahu pri štrukturovanom dialogu, ale mali by sme mať odvahu, aby sme naďalej presadzovali naše pozície s cieľom pripraviť čo najlepšie rokovania pre budúcnosť po roku 2020. Nemáme inú možnosť, než pripomínať všetkým stranám, e, že e, sa dopušťajú rôznych e, nezrovnalostí. A treba si dávať aj veľký pozor na to, čo sa deje na úrovni Európskej rady. Nikto nevie, na ktorú stranu sa prevažia váhy, či sú to krajiny, ktoré sú priateľmi e, súdržnosti, ktoré v konečnom dôsledku prevážia, alebo či v kontexte dnešnej otvorenej krízy e, v Európskej únii a spochybňovania všetkých veľkých politík e, vidíme, čo sa stalo E, v Brexite, čo sa stalo pri e, voľbách v mnohých krajinách, či nebude spochybnená táto zásadná politika EÚ aj e, napríklad spoločná poľnohospodárska politika e, alebo politika súdržnosti, ktorá predstavuje tretinu európskeho rozpočtu. E, my sa nachádzame vo výbore regi a mali by sme sa pripraviť na boj. Mali by sme sa pripraviť e, na to, že prejavíme odvahu voči našim orgánom, odvahu na plenárke, ako o tom práve hovorila pani Amato, aby sme mohli potom vylúčiť z výpočtov e, dlh. E, my sme svedkami toho, že politika súdržnosti je napadaná e, z dôvodov, ktoré nie sú celkom spravodlivé, ale my potrebujeme, aby sme mali objektívnu politiku, ktorá by neviedla k novým krízam. A keby sme to nerobili prostredníctvom politiky súdržnosti, neurobi to nikto, napríklad v prospech utečencov migrantov. Ehm, ale politika súdržnosti sa v súčasnosti stáva nástrojom na pokrok v štrukturálnych reformách, ktoré si neželáme a ktoré vťahujú krajiny EÚ do slepej uličky. Takže my sme pripravení, musíme ukázať, že sme pripravení na boj a že sme pripravení konať tak, aby politika súdržnosti zostala politikou solidarity a sme pripravení vás o tom presviečať. Ďakujem. No, ďakujem, pani Preso. Ďakujem. Ja sa pokúsim hovoriť o otázke finančného rámca. Myslím si, že keď hovoríme o politike súdržnosti, eh, my sme tú správu práve schválili, netreba to opakovať eh, tie isté veci, a, ale hovoríme teraz o našom stanovisku k budúcemu eh, v, v R. A chcela a bolo by potrebné, aby sme sa dostali k situácii, keď budeme mať pozíciu 5 plus 5 a keď budeme môcť zabezpečiť, aby programové obdobie bolo tak kratšie, ako aj dlhšie v závislosti od e, strategických požiadaviek. Niektoré veci si môžu vyžiadať e, dlhšie časové obdobie na svoju realizáciu. Myslím si, že by sme mali formálne požiadať komisiu, aby vytvorila štatistický rámec e, zmien e, politiky e, súdržnosti v rámci celej EU, pre, e, pretože, a aj, ale pokiaľ ide práve o Spojené kráľovstvo, pretože síce dôjde k zníženiu e, príjmov, ale aj k zniženiu výdavkov na druhej strane. A my potrebujeme vedieť, aký bude celkový ten obraz, aké budú požiadavky na politiku súdržnosti v Európe po Brexite. Je zrejme, že keď ide o dohodu e, o finančnom rámci z so Spojeným kráľovstvom, je potrebné prihliadnúť na eh, platobné záväzky, eh, ktoré bude potrebné dodržať po oficiálnom eh, Brexite, ale je potrebné tak urobiť ešte predtým, než sa začne rokovať o Brexite. Potrebujeme taký rozpočet, ktorý bude stanovovať viac zdrojov a nové ciele. Potrebujeme eh, výdavky napríklad na spoločnú eh, obranú politiku. A tu v posledných rokoch bolo e, predložených viacero názorov, ale neboli sprevádzané primeranými finančnými alokáciami a tým trpí aj politika súdržnosti. Myslím si, že je správne poukázať na to, že otázka vlastných zdrojov sa musí takisto použiť na identifikáciu zdrojov, ktoré nemajú celkom priamy dosah na európskych občanov, ale zdroje, ktoré sa môžu použiť napríklad na dosiahnutie cieľov COP21 Parížskej dohody o klíme. A takisto e, si všímame vonkajšie e, trhové podmienky. Často zistujeme, že tretie krajiny sa dopúšťajú nekalých e, spôsobov e, správania napríklad e, poskytujú dotácie na niektoré na výrobu niektorých aut a aj, ale aj daň z finančných transakcií by mohla mať e, negatívny e, vplyv z hľadiska príspevkov členov členských štátov, ale mohla by prispieť k financovaniu niektorých vecí. Čiže je potrebné definovať novú politiku, ale tieto nové zdroje by sa mali hľadať predovšetkým vo vlastných radoch, namiesto toho, aby sa odnímalo financovanie pre regióny. E, nebudem o tom hovoriť podrobne z časových dôvodov, ale myslím, že všetci sa zhodneme v tom, že viac zdrojov by bolo dobre, ale všetky tieto zdroje je potrebné hľadať vo vlastných zdrojoch. Čiže systém vlastných zdrojov, namiesto toho, aby sa presúvali tie zdroje, ktoré už boli zapracované do rozpočtu, pretože v takomto prípade by to mohlo ovplyvniť e, jednotlivé politiky po odchode Spojeného kráľovstva. A keď hovoríme o budúcom viacročnom finančnom rámci, musíme túto otázku nastoliť veľmi otvorene našim kolegom Nemá zmysel eh, hádať sa s eh, ľuďmi o tom, ktorí hovoria, že nemáme dostatok peňazí, potrebujeme viac peňazí na to, či ono. Myslím si, že to by len vytvorilo ďalšie problémy v konečnom dôsledku. Napríklad spoločná polnospodárska politika tu napríklad pokrývame e, potrebu nových zdrojov z existujúcich zdrojov na e, SPP. A my potrebujeme také zdroje, ktoré by nemali negatívny dosah na európskych občanov, ale napriek tomu by mohli chrániť niektoré zásadné záujmy európskych občanov. E, to je jedna z kľúčových funkcií, na ktoré sme sa všetci zhodli. Je potrebné vykonávať dohľad nad e, financiami, e, nad menovou politikou. Musíme zabezpečiť investície do riešenia klimatickej zmeny, takisto investície do boja proti sociálnemu dumpingu, e, ktoré sa vynakladajú vo vzťahu ku krajinám mimo EÚ. Ja si nemyslím, že by občania EÚ voči tomu namietali a dúfam, že členské štáty aj občania sa k nám v tomto smere pripoja. E, je potrebné teda zaujať e, stanovisko E, týkajúce sa politiky súdržnosti, ale zároveň e, vyriešiť potreby nového financovania. V opačnom prípade vznikne riziko, že e, financovanie by sa mohlo diať na úkor politiky súdržnosti. Táto politika sa musí rozhodne zrevidovať alebo premyslieť vo svetle kríz z uplynulých období, ale nesmieme sa jej vzdať. A preto je potrebné lepšie túto politiku prepojiť s európskym semestrom, ako aj so všeobecnými cieľmi EÚ. Musí mať táto politika však potrebnú mieru autonómii a rozhodne potrebuje vlastné zdroje. Takže musíme sa zameriať na zdroje v opačnom prípade. by sme e, mohli napríklad získať e, financie na pomoc chudobnejším krajinám, ale nemali by sme zdroje na financovanie investícií v krajinách, ktoré potrebujú takéto investičné stimuly. Potrebujeme teda zaujať, e, vykonať spoločné úsilie v tomto smere. Myslím si, že si, v tomto, že, že si musíme byť e, úplne istí a musíme jednoznačne e, vysvetliť, o čom hovoríme. A teraz tu vstupuje aj otázka rozpočtu pre euro, rozpočtu eurozóny. To síce nespadá priamo do kompetencie tohto výboru, ale rozpočet eurozóny by mohol konkurovať rozpočtu pre politiku súdržnosti. Ja nie som proti tomu, ale musí to vychádzať z vlastných zdrojov a nie z rivality a súťaženia o financovanie existujúcich politík. Pán Nielsen, ďakujem veľmi pekne, len niekoľko pripomienok. Ja som si úplne istý, že Derek nás povedie správnym smerom a e, verím, verím vo vaše skúsenosti s politikou súdržnosti v tejto snemovni. E, v mojej krajine sme viedli mnohé rokovania s regiónmi a ten, to hlavné posolstvo regiónov v súčasnosti je, že e, bude E, menej peňazí, takže je potrebné hľadať inteligentnejšie spôsoby práce. A ja si myslím, že to je ten správny prístup. E, robí to napríklad švedská vláda. Musíme sa snažiť e, fungovať inteligentnejším spôsobom. Keď Myslím si, že e, by sme mali sa inšpirovať týmto prístupom. Čiže tých peňazí nebude viac, ale my musíme konať múdrejšie. A napríklad e, môžeme sa e, lepšie špecializovať a podobne, ale mali by sme žiadať aj komisiu a jednotlivé DG, aby lepšie navzájom spolupracovali. Takže pokiaľ ide o regionálnu politiku, tu treba využiť e, národné zdroje, ale aj jednotlivé európske fondy na tento istý účel, to znamená regionálny rozvoj. E, treba použiť e, prostriedky z Fondu regionálneho rozvoja EFSI a ďalších zdrojov na tento účel. A Európska únia by mala takisto podporovať politiku hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Myslím si, že takýto inteligentnejší prístup bude znamenať potrebu menej peňazí. ďakujem, pokiaľ... A ešte pani Maletič, nech sa páči. Ďakujem. Keď hovoríme o e, MMF po roku 2020, ešte stále to zostáva veľa otázok, je tu, sú tu nové priority, je tu e, otázka obsahu a veľa vecí je ešte neistých a nie som si ani istá, či e, budú troška istejšie po tom, keď sa vykonajú rokovanie o Brexite. Nevieme, čo sa stane. Niektorí kolegovia hovoria, že by bolo v, e, v rozpočtovom výbore hovoria, že by bolo vhodné predlžiť VFR o dva roky a sú tu aj ďalšie návrhy, ale toto nie je dobré pre politiku súdržnosti, pretože čas nepracuje pre nás. To, čo povedal Lambert, platí. Potrebujeme rýchlosť, potrebujeme rýchlo rozhodovať o kontexte budúcej politiky súdržnosti a to je aj dôvod, pre ktorý ma teší, že sme položili základné kamene, čiže naša pozícia sa už sformovala v rámci tohto parlamentu my e, spolu s členskými štátmi teda musíme vedieť, aká je naša pozícia vo vzťahu k novému viacročnému finančnému rámcu aj napriek pretrvávajúcim neistotám. A takisto musíme hovoriť o novom VFR a politike súdržnosti aj v rámci novej e, stratégii e, pre Európu do roku 2030 musíme uvažovať o tom, čo to bude znamenať pre politiky súdržnosti. Ale nemôžeme čakať, nemôžeme čakať na to, že e, politika súdržnosti bude sformulovaná až po ukončení rokovaní o e, VFR. Ale E, nemôžeme čakať ani na dokončenie e, rokovaní o Brexite. Čiže mali by sme sa snažiť vystupovať dôrazne a hlasno a presadzovať e, politiku súdržnosti voči Európskej komisii a musíme hovoriť o tematických orientáciách, o synergii s ostatnými nástrojmi, ako aj o otázke vzťahu medzi finančnými nástrojmi a využívaním grantov a musíme začať pripravať aj regulačný rámec pre politiku súdržnosti, aby sme vedeli začať pripravovať všetky strategické dokumenty a projekty tak, aby boli pripravené na realizáciu v novom období. E, bez toho by sme boli obviňovaní z toho, že vedieme politiku, ktorá neprináša konkrétne výsledky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ak sú ešte nejaké ďalšie žiadosti, pán Galland, nech sa páči z komisie. thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne. Ďakujem za prežitosť vystúpiť dnes a zo strany komisie naozaj vítam túto diskusiu. Myslím, že pán Von spomenul viaceré relevantné otázky a väčšinou odpovedia ani nemám úprimne povedané, to vás asi neprekvapí. Čo k tomu môžem povedať? Poprvé, momentálne vlastne prebieha naozaj e, reflexia, pokiaľ je o budúcnosť Európy ako takej. E, vlastne už ten, e, tá biela kniha o tom hovorila, potom ďalšie dokumenty tiež o tom budú hovoriť a ten možno najviac zaujímavý pre bude ten reflection paper, pokiaľ ide o budúcnosť európskeho financovania. Na tom pani komisárka Krecu a pán komisár Oettinger spoločne pracujú a 28. júna to bude uverejnené. A potom predseda Juncker bude v stave o, v prejave o stave únie e, hovoriť o tom, čo bolo teraz prezentované a úmysel je teda taký, aby rada pripravila závery do konca tohto roka. Aby pripravila rámec e, pre toto reflexné obdobie, alebo obdobie reflexie. E, pokiaľ ide o koheznú politiku a rieš špecifické charakteristiky. Chcem vám dať pár vecí. Myslím si, že v týchto diskusiách e, vždy hovoríme o zjednodušovaní. A ak to môžem povedať naozaj explicitne, myslím si, že tentokrát musíme e, to brať naozaj vážne. Potrebujeme oveľa kratšie jednoznačnejšie nariadenia a to potom bude predstavovať aj väčšiu flexibilitu z hľadiska dodávania. Dávam konkrétne príklady. Máme napríklad odsek v dnešnom nariadení, ktorý definuje, čo to je dokument. Napríklad nie som si istý, či toto je naozaj nevyhnutné. Potom máme odsek, ktorý v tom nariadení hovorí, čo to je Európska investičná banka. To by sme asi všetci po správnosti mali vedieť. A e, mali by sme mať, povedal to aj pán Istelroj, e, mali by sme sa poriadne pozrieť na tie obmedzenia, ktoré e, nejakým spôsobom sa týkajú pozbudzovania spolupráce medzi regiónmi, pretože čím viac hovoríte s týmto ľuďmi, ktorí programy robia, že tie súčasné nariadenie skutočnosti obmedzujú alebo sú prekažkou pre takúto spoluprácu, než že by ju povzbudzovali alebo podporovali. Čiže mali by sme mať e, stručnejší e, rámec, ktorý, o ktorom by sa nemalo až tak dlho rokovať snať a e, tým pádom je väčšia zodpovednosť aj na členských štátoch a na tých regionoch, aby potom dosiahli konkrétne výsledky, pretože v tých nariadeniach nebude všetko možné podchytiť, ale to potom znamená, že samotné členské štáty, samotné regióny by mali mať túto zodpovednosť, nebudú mať za každým jasnú odpoveď dopredu, ale napriek tomu budú musia, musia dosávať konkrétne výsledky. A táto zodpovednosť um, musí byť vykonaná z ich strany. A pani Maletič povedala, nemôžeme sa nachádzať už na budúce v tej istej situácii, kde 3,5 roka už bude bežať eh, programovacie uh, obdobie a minuli sme z rozpočtu iba 3 alebo 4 pretože ak sa to opäť stane, tak sa to stane naposledy Takže treba začať skôr, začať rýchlejšie a e, súčasť toho je práve táto regulačná záležitosť. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne, naozaj to bolo e, pozoruhodné. My tomu rozumieme a začíname rozumieť tomu, že komisia pracuje a pripravuje tieto e, dokumenty k tej reflexii. Ten prvý z nich by mal byť ešte v priebehu e, júna, ak som dobre pochopil. Áno, a ešte pán, chcete to uzavrieť? Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že tá diskusia bola dobrá a myslím, že z tej diskusie e, vyplýva pripomenutie relevantných tém aj nejakých nových tém, ktoré boli nastolené. Tých bodov bolo tak veľmi veľa, že sa chcem iba stručne vedieť niektorým z nich. Pán kolega Lambert eh, povedal veľmi zaujímavú vec a to síce mali by sme sa dohodnúť, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, čo možno najskôr, pretože má to potom dopad aj na nariadenia. Vieme, že keď začína nový program, za každým dochádza k istému sklzu, pokiaľ ide implementáciu a pokiaľ to môžeme urýchliť, tak bude to na prospech budúcej, budúcej koznej politiky. A e, mnohí kolegovia sa e, možno zhodli aj na tom modeli 5 plus 5, niektorí zase boli proti. Vlastné zdroje, tam je tiež tá dohoda, ľudia, ktorí vystúpili, tak to podporili, takisto zjednodušenie to ľudia podporili. Počuli sme to zo strany komisie a teším, ma, že keď sa o tomto hovorilo pri toľkatých programoch, tak konečne tentokrát si uvedomuje aj komisia, že musíme naozaj veci zjednodušiť a pre všetkých, aj pre príjemcov, aj pre riadiace orgány, aj pre regióny, všetci musia vidieť, že došlo k zjednodušeniu. Pokiaľ chceme aby kozná politika do budúcna bola vnímaná ako dôležitá politika, treba to spraviť. Pokiaľ ide samotný rozpočet, prebohla dobrá diskusia, pokiaľ ide o jeho objem, myslím, že čas odpovede bude prepracovať sa systému vlastných zdrojov, pokiaľ je obhajobu e, koznej e, politiky, je dôležité, aby sme ukázali, že kozná politika je úspešná, ale ako Lambert povedal, treba ukázať, že kozná politika pomáha Európskej únie dosahovať aj iné ciele a to už e, sa týka zase ďalšie téme synergie, e, kombinovanie fondov koznej politiky s ďalšími fondami Horizon 2020, FC, ďalšie fondy, tak aby všetky európske fondy mali poprvé nejaký dopad a po druhé, aby naozaj dosahovali európske ciele. Takže Mohol by som ešte spomenúť, spomenúť ďalšie body, ale toto sú tie hlavné. Treba ich zohľadniť a tá správa e, vyzerá, že bude nakoniec celkom dlhá, pokiaľ zohľadním všetky body, ktoré kolegovia navrhli a budeme sa to snažiť potom na stretnutí v júni e, predložiť. Áno, ďakujem pekne a predpokladám teda, že návrh vášho stanoviska bude hotový Eh, včas na júnové stretnutie. Takže ďakujem pekne ešte raz, môžeme uzavrieť tieto diskusie a môžeme prejsť na ďalší bod. A to sú územné typológie teret, respektíve tercet. Teda je tu nariadenie NAC. A Ide tu o to, že e, nariadenie nástrojov, ktoré v súčasnosti je platné, sa e, netýka ešte e, územných typológií typu meské, vidiecké, pobrežné a tak ďalej, hoci tieto typológie sa už dnes používajú, dokonca aj my tieto výrazy používame v rámci rozpravy a tak ďalej. Čiže tejto téme sa venuje návrh komisie, pokiaľ ide o typológiu NAC. Prvá diskusia k tejto téme prebehla na stretnutí v apríli. Vtedy zastupca Európskej komisie vysvetlil, aká situácia, ako to situácia vyzerá, aké sú aspekty jednotlivého návrhu a naša pôvodná pozícia bola, že toto je čisto technický návrh, nekontroverzný návrh a chceli sme ho schváliť bez pozmeňovacieho návrhu s jednodušeným e, postupom. Ale Teraz sa vraciam opätovne k diskusii k tejto téme a tentokrát už bolo povedané, že rada e, prijala pozíciu na úrovni pracovnej skupiny a návrhne sa koreperu, že návrh e, bude potrebovať nejaké zmeny. Hlavné zmeny, ktoré rada navrhuje, je, že rada chce e, delegáciu, teda delegovanie, ktoré bude obnoviteľné na 1 až 5 rokov pre komisiu a teda e, pokiaľ ide o delegované akty, to čo tam je napísané ohľadom komisie je napísané vlastne, že nie je možné potom zoznam e, daných regionov zmeniť zo štatických dôvodov, aby sa tam odsúhlasili nejaké zmeny, pokiaľ daný členský štát nenotifikoval komisiu, pokiaľ ide o tieto zmeny. Čiže to sú dva pozmeňovacie návrhy, ktoré pracovná skupina na rade navrhla. My tomu rozumieme tak, že Európska komisia veľmi citlivo vníma niektoré zmeny, ktoré boli navrhnuté a preto sme eh, poprosili komisiu, aby sem prišla, aby vysvetlila eh, túto pozíciu, ktorú má a aby nám zodpovedala otázky, ktoré k, návrhu, k tomuto návrhu máme. Eh, my začneme teda diskusiu tak, že vystúpi odborník alebo experti za komisiu a potom vystúpia tenými spravodajcovia k tým otázkam, pokiaľ sú tu fyzicky prítomní. A Musíme si teda potom dohodnúť, ako e, naďalej pokračovať, teda či budeme trvať na to, aby sa nič nemenilo, aby ten postup bol stručný a aby sme s touto pozíciou išli do trialogu, alebo či môžeme návrh aj meniť. Takže poprosím pán Šejfer, začnete vy, nech sa vám páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovorili sme o tejto téme veľmi intenzívne na rade na pracovnej skupine a boli tri vlastne veľké zmeny. Prvá zmena, tu ste ani nespomenuli, prepačte, že vám to takto opravujem, tak povediac, ale uvádza sa tam tiež, že vlastne e, nepostupuje sa so zohľadením nejakého konkrétneho politického cieľa, proste je to štatistická iniciatíva a v tom pôvodnom návrhu sme povedali niečo ako aby sa umožnili politické rozhodnutia a na základe iniciatívy členských štátov súhlasíme, že toto môže stať ísť preč, pretože v skutočnosti nechceme nejako ovplyvniť akékoľvek politické rozhodnutia v rámci tejto iniciatívy. Potom e, druhý bod, ten hovorí, že nemáme zo strany komisie akékoľvek problémy s týmto, pretože je, je to súvisí so zmenami a vždy toto robíme na základe informácií, ktoré dostávame od členských štátov. A za každým diskutujeme s členskými štátmi o takýchto zmenách a toto teraz je akurát explicitnejšie povedané v návrhu pracovnej skupiny rady. A opäť musím povedať, že nemáme akékoľvek problémy, pokiaľ ide o túto, povedzme, že výhradu, ktorá bola implementovaná v rámci návrhu rady, ktorý máte k dispozícii. A potom tretí bod, ten sa týka 5 rokov, toho trvania 5 rokov. A tam zo strany komisie sme relatívne neutrálni, pokiaľ ide o tento návrh, si to zase od parlamentu, akú pozíciu vy budete mať. My sme sa vyjadrili ako rada, teda takto rada sa vyjadrila, pokiaľ ide o to 5-ročné obmedzenie. A teda to pokračovanie po schválení. Komisia navrhuje, aby tam bolo neobmedzené trvanie a chceli by sme to nechať na eh, parlamente, aby sa on vyjadril k tejto otázke. Ďakujem. Neviem, či kolega chce niečo dodať. Ďakujem pekne. Toto je ďalšia e, téma, kde sme si na začiatku mysleli, že to pôjde bez problémov, ale asi to tak celkom nebude. A my tieňových správcov alebo kolegov, ktorí sú tu e, v miestnosti prítomní. Sa chcem spýtať, či máte nejaké pozície k tomu, ak nie, tak dohodneme si stretnutie tieňových spravodajcov a potom e, tam sa rozhodneme, aká má byť pozícia parlamentu, pokiaľ ide o túto tému. To by možno mohol, mohol byť najlepší e, postup. Chce k tomu niekto niečo povedať? Nie. Dobre, takže ja zorganizujem stretnutie s tieňovými spravodajcami k týmto e, témam a budeme sa snažiť e, postupovať podľa tých detailov e, informácií, ktoré máme k tým návrhom, k návrhu rade. My sme si počuli stanovisko aj komisie teraz a rozhodneme o tom, či máme našu pozíciu e, ponechať takú, aká je teda, že podporíme návrh komisie bez akýchkoľvek zmien a potom s týmto pôjdeme do trialogu, alebo či či návrh nejakým spôsobom e, pozmeníme. Takže ďakujem pekne, ďakujem kolegovia. Teraz môžeme prejsť na ďalší bod, schválenie rozhodnutí koordinátorov. Mali sme stretnutie koordinátorov včera po obede a zhrnutie rozhodnutí vám bolo e, poslané včera večer e-mailom. Môžeme to schváliť, e, teda rozhodnutia koordinátorov. Ak áno, ďakujem e, pekne. Sú nejaké iné body, bod rôzne, nejaké rôzne otázky. Je tam niečo? Nie je. Dobre, tak ďalšia schôdza bude v pondelok 19. júna po obede. po obede a potom 20. júna do obede. Takže to sú ďalšie stretnutia. A ďakujem pekne e, tlmočníkom za ich podporu. A tým pádom je schodza Regina dnes uzavretá.